Eh, na začiatku budúceho eh, schôdze predložený na schválenie. Pokiaľ nie sú žiadne eh, návrhy, tieto budú jednotlivé príspevky predložené. A zasadnutie Európskeho parlamentu bude prerušené, táto schôdza sa končí a prajem vám šťastnú cestu domov a pekný víkend.